našeho programu, a to je e, téma Sýrie, pokiaľ ide o situáciu e, osobitných niektorých zraniteľných spoločenstiev. Kolega Bielan ako autor tejto témy má slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Nuž, situácia v Sýrii sa nezlepšuje. Zahynulo už 150 tisíc ľudí, Ďalej tu máme dôkazy o tom, že vláda používa proti vlastnému obyvateľstvu zbranie hromadného ničenia. O Syrii debatujeme e, už po niekoľký krát. Treba trvať na odstúpení z kompromitovaného režimu Bashar Asada. Sú tu i pohoršujúce prípady zachádzania s kresťanmi v minulý rok somrelo asi 1200 predstaviteľov týchto menšín a dá sa povedať, že v, Alepu a v, Homse, v Alepe a v Homse došlo tiež k úplnému, e, dá sa povedať, exodu kresťanov. Ešte raz zdôrazňujem, že odsudzujem činnosť sírskeho režimu a spôsobu, ktorým sa správa voči kresťanom. Je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo zabránilo ďalšiemu krvi prelievaniu. Blízky východ je v susedstve Európskej únie a krajiny, ktoré pomáhajú ľuďom zo Sýrie, napríklad Turecko a ďalšie, sú e, našimi spojencami. Je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo sa zasadzovalo za ukončenie hanebnej e, diskriminácie, aby tento nezmyselný konflikt sa konečne vyriešil. Vieme, že e, Franz van der Lucht, e, otec Franz van der Lucht sa rozhodol zostať v meste a bol zavraždený. Za to musia byť vinníci odsúdený. Ďakujeme kolegu Bielanovi a teraz nasleduje pán kolega Belder. Ďakujem pekne. E, opustil nás otec Franz van der Luchten. E, videl utrpenie v komunite Homs kresťanská komunita, ktorá sa natoľko zmenšila napriek eh, jeho vzor, vzorovému životu zahynul. Je to veľká strata pre nás v Európe i pre Sýriu, pretože otec von der Lucht bol nezávislým kresťanom, kresťanským mysliteľom a z jeho eh, postrehov analýzy situácií sa mnohé môžeme použi- poučiť. V, videl hrozby, ktorý, ktoré predstavuje e, salafizmus. Myslím si, že Európania sú čiastočne zodpovední za to, čo sa deje. To by malo odznieť v uznesení od to totiž nezohľadňuje dobré e, udalosti, džihadistické útoky v, e, na mesto Kasab na severovýchode. Nehovorí sa tu nič o zásahoch tureckých pokiaľ ide o arménsky, kekú populáciu, tí, ktorí prežili e, genocídu 1917, musia opätovne utekať. Malo by tu byť medzinárodné vyšetrovanie, pokiaľ ide o úlohu Turecka, pokiaľ ide o tieto útoky v Kasábe. Európa by mala mať vedúcu úlohu v tomto. Veď je to kandidátska krajina, Turecko je kandidátskou krajinou. Niekedy mám pocit, že v Európe je tabu hovoriť o týchto udalostiach. Ďakujeme pánu Belderovi. Ďalší rečník, pán Poselt. Pán predseda, dnes si pripomíname kresťanské obete, e, napríklad otca van der Luchta, ale bezpočetné obete mnohých e, vierovýznaní, ktoré, e, ktorí zahynuli v tomto konflikte. Sú tu dve, dva mlínske kamene, tak povediať. Na jednej strane je tu Asadov režim, tak veľmi proti ľudským právam, a potom sú tu tie časti opozície, ktoré sú vlastne E, sa snažia vytvoriť fanatický pseudoštát. Tieto dva e, mlínske kamene vlastne drvia jednotlivé menšiny tohoto mnohonárodného štátu. My ako Európania sa musíme zasadzovať, moderovať dialog, rozlišovať medzi tými časťami opozície, ktorým ide naozaj o slobodu a tými, ktorí chcú zneužiť slobodu, aby z, vytvorili novú tyraniu. Musíme hovoriť s tými z režimu, ktorí chcú naozaj mierumilovný prechod. A pri tejto príležitosti chcem poďakovať kolegyni De Kaiser za dobrú spoluprácu v ľudskoprávnej oblasti a ďakujem e, i za, túto, za toto uznesenie, ktoré ju vyjadruje. Ďakujeme pán Poselt a teraz na 3,5 minúty pani kolegyňa De Kaiser. Ďakujem, pán predsedajúci. Po štvrtý krát v tomto roku hlasujeme o uznesení o Syrii vzhľadom na neúspech Ženevy 2, vzhľadom na eh, nárast násilia, tak je nepravdepodobné, že ďalšie uznesenie zmení čokoľvek v živote sírskeho obyvateľstva. A napriek tomu chceme toto uznesenie, pretože nie je nič horšie ako ticho z očí voči týmto krutostiam. Chceli sme toto uznesenie preto, aby sme zabránili smrti a únosom žien a mužov a detí v krajine, kde je neustále potláčaná sloboda prejavu. Myslím na osobnosti aktivistov ľudských práv ktorí nechceli odísť zo svojej krajiny a teraz sú títo ľudia uznesení. Myslím na odvahu pána Padre Paula, ktorého som poznala v roku 2007-2008 a stretla som sa s ním v Európe, keď začal svoju krížovú cestu, ktorý sa vrátil do Sýrie aj napriek rizikám. Ani onom, o ňom teraz nič nevieme. Aj otec Van der Lucht, ktorý sa rozhodol ostať po boku kresťanov a moslimov a ktorý je tiež jeden z odsudených na smrť za nimi je množstvo e, výnimočných mužov a žien, ktorí odovzdali svoj život v prospech nádejí, v prospech e, myšlienok, aby základné pravidlá neboli zradené. Od roku 2011 sa ale zmenila situácia, došlo k dvom fenoménom. Poprvé, konflikt a prenasledovanie ktorý e, pôsobí na náboženské menšiny, e, tak režim ako aj vonkajšie syny podporujú toto násilie. A bol by to negacionizmus, keby sme e, nevideli, akým spôsobom sú prenasledované náboženské menšiny Posledná cesta v Syrii mi ukázala a som sa stretla s rodným, e, rodnými príslušníkmi prenasledovaných a obetí. Aj e, Omsk ako e, symbolické kresťanské mesto, ktoré trpí, alebo Kesabáči, je to tiež strategické mesto nielen pre vojenské operácie, Druhý fenomén prítomnosť dobre organizovaných teroristických skupín, ktoré sú dobre financovaní, sú to zločinenskí džihadisti, ktorí vražia v mene islamu. Menšiny e, sa stávajú rukojemníkmi. Nie len, že tieto menšiny nie sú chránené, ale sú prenasledované džihadistami. A Opozícia síce niekedy s nimi viedla spoločné operácie, ale niekedy aj bojovala proti ním, e, riskujúc svoj život. Teroristický režim využíva e, tento vojnový chaos a je e, hrozbou pre, celú region, pre celý región, ako aj pre celý svet a Európu. Všetky menšiny e, trpia dvojnásobne touto vojnou, či už občania, jednak ako občania, jednak ako príslušníci určitej náboženskej menšiny. My musíme ochraňovať všetkých týchto ľudí a ak dovolíte, by som poďakovala všetkým kolegom, že so mňou zdieľajú tento špecifický moment plenárneho zasadnutia je to privilegium, pán poslal, že som mohla spolupracovať a, eh, a zdieľať túto plenárku s vami. Ďakujem pekne, kolegyňa de Kaiser. A teraz na dve minúty nasleduje kolegyňa Schalke. Ďakujem pekne, kolegyňa kolegovia predseda komisár Nuše. Je vlastne, že končíme s úsnesením o Sýrii. Potrebujeme totiž oveľa viac. No a ten kontrast medzi hrôzou, hrôzou v teréne a počtom poslancov tu malo byť budičkom pre nás všetkých a treba sa zamyslieť nad tým, ako veľa môže Európska únia urobiť, ako čo musí urobiť, aby ochraňovala ľudské práva. Väčšina obyvateľov chce EÚ hlavne, aby chránila ľudské práva. Mnohí prišli o život, mnohí boli presídlení, viac ako 2,5 milióna Sýrčanov je sú utečenci v eh, susedných krajinách a táto vojna zdá sa nemá blízky koniec. Čo ešte musíme urobiť, aby sme ich presvedčili? No dnes sa sústredíme na menšiny, národnostné, etnické, náboženské, ale aj ženy a dievčatá veľmi trpia. Je to situácia, ktorá, ktorá nachádzajú sa medzi džihadistickými extrémistami a režimom. Ja by som chcela zdať hold Francis van der Luchtovi, páterovi, ktorý prišiel o života 7. apríla. Bojovnice ľudské práva, žurnalisti a česká, českí aktivisti sú svetkami tejto hroznej krízy. Tak je aj, aj nositeľ Sacharovej ceny z roku 2011 alebo nositeľka, ktorá bola unesená s ďalšími aktivistami pred ako 4 mesiacmi a my žiadame aj prepustenie. Asadov režim využíva polarizáciu sektárskú ako svoju stratégiu, takže musíme byť dozorní, aby sme nespadli do tejto pasce. No a práva menšín sú prepojené s rešpektovaním ďalších ľudských práv a slobod, ako je právo na slobodu, bezpečnosť, rovnosť a slobodu vyjadrenia no a rešpektovanie mieru e, vyžaduje aktivitu všetkých e, aktérov. Musí to viesť k spoločnosti, kde všetci sírčania môžu žiť v slobode, ale to bude ešte dlhá cesta. Ďakujem pekne, kolegyňa Schake. A teraz na dve minúty nasleduje kolegyňa Sousa. No Ďakujem, pán predsedajúci. Už viacero uznesení sme o Syrii za posledný rok odhlasovali a je jasné, že hovoriť o viac či menej zraniteľných menšinách znamená, že by sme vyčleňovali ostatných sírskych obyvateľov z tejto beznádejnej situácie, v ktorej sa nachádzajú 9 miliónov ľudí, majú naliehavé potreby humanitárnej pomoci, 3 milióny presídlených do susedných krajín, Chcela by som sa venovať dvom aspektom, ako s tým súvisí Európa s touto tragédiou, čo môžeme urobiť. Chcela by som hovoriť o Kurdoch a o Palestínčanoch, nie preto, že by ostatné e, komunity e, si nežiadali e, rešpekt, ale tieto dve etnika majú určité špecifika na hraniciach medzi Irakom a Tureckom existuje humanitné embargo. Demokratizačný proces v Sýrii musí rešpektovať všetky menšiny a diverzitu obyvateľstva. V súvislosti s palestíncami pripomínam, že je tu pol milióna palestínskych utečencov, ktorí si už dvakrát dvojnásobní utečenci museli, museli utieť z Palestíny a teraz musia utekať ešte aj zo Sýrie do susedných krajín. Libanon, maličičká krajina, prijala obrovské množstvo sírskych utečencov, z nich aj palestíncov a humanitárna pomoc Európy sa nedostala a teda nielen európska, sa nedostala k obetiam vzhľadom na nedostatok politickej vôly a aj na iné politické problémy in situ. Tábor v Armuku to bol tábor e, palestinských utečencov v Sýrii. Je obklúčený, e, ľudia sú absolútne izolovaní a sú medzi dvomi, e, medzi dvomi E, e, silami, na jednej strane opozíciou, na druhej strane ozbrojené sily. Bola prerušená rečníčka, teraz pani Flotr. V Syrii už dnes nie je etnikum či spoločenstvo, ktoré by nebolo ohrozené, odkedy Asadov režim sa rozhodol ukončiť e, akýkoľvek demokratický režim. Všetky etnika, komunity sú ohrozené. Je to špirála násilia, ktorá je nekonečná. 150 tisíc mŕtvych, milióny presídlených, zahraniční utečenci, tiež skutočne kruté vojenské techniky, nemocnice, školy, pohrebné sprievody, spontánne manifestácie, násilie. Videli sme, že sa používali chemické zbranie, teda sa masívne používajú e, barily plne TNT, ktoré sa masívne používajú na obyvateľstve e, na to, aby spôsobilo čo najväčšie e, zranenia a medzinárodné organizácie poukazujú na systematické a masívne používanie mučenia ako vojenskej zbrane. E, Asadov režim je skutočne vražedná zbraň a táto krutosť vojny ohrozuje všetky e, etnika a oni sú aj ohrozené pôsobením sektárskych, džihadistických, zločineckých, vojenských, militantných skupín. Všetky etnika, komunity, asírci, sirkásci, kurdovia, turkmenci, sunnickí, e, moslimovia, kresťanovia, drúzovia, všetci e, sú ohrození, nie sú chránení e, v Syrii, ktorá nie je slobodná, ktorá nie je demokratická, ktorá nerespektuje základné ľudské práva. A čo môže dnes urobiť Európa? Má iný výber, ne, výber než celou silou podporovať demokratickú opozíciu napriek jej chybám. Túto opozíciu, ktorá chce rokovať a ktorá chce e, dať základné služby týmto komunitám. Rečnička bola prerušená a teraz pani Esaja. Ďakujem pekne. V poslednom času e, sa pozornosť Európy zameriavala na Ukrajinu, ale je dobré, že Teraz si spomíname aj na to, aké hrozné činy sa dejú v Sýrii. Dnes vo štvrtok mnohí kresťania vo svete sa stretávajú v kostoloch, ale bohužiaľ v Sýrii, Alepe, Homse, e, ešte stále kresťania trpia. Ako už povedali kolegyňa a kolegovia, my, a ide tu o všetky menšiny, Human Rights Watch, venoval osobitnú pozornosť tomu, ako sírska vláda bráni pomoci napríklad v tábore Salam na hranicách s Tureckom je približne 1 milión ľudí, ktorí museli to odpusti, opustiť a Sýria im neposkytla pomoc, pretože nie sú pod kontrolou. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Esaja. Teraz na jednu minútu kolega Repo. Vážený pán predseda, násilný konflikt v Sýrii viedol k humanitárnej katastrofe. Takúto katastrofu táto katastrofa nemá období nuša. Obyvateľstvo Sýrie sa skladá z rôznych skupín a ohrozené sú hlavne rôzne náboženské skupiny Sýria, ako Európska únia vznikla z rôznorodosti. No, na rôznych skupín. U nás je to bohatstvo a treba to, aby sme to všetci bránili a vážili si to. Už lídry majú zodpovednosť bojovať proti terorizmu a extrémizmu no a podporovať toleranciu. Európska únia musí ukázať, že jej slova niečo znamenajú. Na najlepšie ciele sú zbytočné, ak sa nezmenia na činy. Medzinárodné spoločenstvo nemôže zmeniť vojnu Sýrii, ale treba reagovať na utečeneckú krízu. Ľudia zaslúžia pomoc. Ďakujem pekne. Teraz, na, teraz nasleduje pani Bilbao Baranka. Gracias, presidente Ďakujem. 150 tisíc smrteľných obetí, 6,5 milióna vnútorne presídlených, 2,6 milióna utečencov, etnické a náboženské menšiny, ktoré sú ohrozené, 540 tisíc palestinských utečencov, vysoký počet žien a detí utečencov, ženy a detí, ktoré trpia sexuálnym násilím od roku 2011, 3 milióny detí opustili školy, a 500 tisíc detí sa nezapísalo do školy. Náboženské e, vraždy, to všetko, takýto je obraz Sýrie. A my musíme jednoznačne odsúdiť Asadov režim a extremistické skupiny, aby plnili medzinárodné právo. To musíme od nich žiadať, aby spustili politický e, re, e, proces všetkých zúčastnených, ochranu všetkých menšín, vyžadovať spravodlivosť Takéto konflikty nám znovu ukazujú, že musíme zasiahnuť politicky, aby sme takýmto katastrofám zabranili. Slova, dialog a pluralita to je najlepší protiliek na tieto tanky a fenomény. Moje posledné slova v tomto volebnom období by som ešte pripomenula e, život jedného mladého Baska v Amsterdame Rečnička práve hovorí po baskicky. ofiziala izango den esperantzaz. Mila esker. Rečnička ukončila svoj prejav po baskicky, ktoré paskičina nie je tlmočená. Ďakujeme pekne. Na jednu minútu nasleduje kolega Klúte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja pokladám za dôležité a správne, že sa sústredíme na situáciu v Sýrii. No, príspevky dnes ukázali, že ide mnohé veci spoločne. Situácia na mnohých miestach je dramatická, ale na to by som rád poukázal ešte stále pár vecí, ktoré vzbudzujú nádej kurdskej oblasti na severe e, Sýrie. Tam sa doteraz podarilo zastaviť násilnosti, šťastie, no a a podľa sa vybavovať základné demokratické štruktúry a približne 1 milión, 1 milión sírčanov utieklo práve sem, ale tento región je izolovaný od susedov a je uzatvorený pred humanitárnou pomocou. To nemôžeme prijať, no a znamená to, že tieto oblasti hraničia na Turecko, hlavne Turecko ako kandidátskú krajinu EÚ, musíme mu dať povinnosť otvoriť hranice na tejto hra, v tomto mieste a umožniť prísun vstup pristahovcov. A s touto výzvou sa obraciam na tureckú vládu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Klúte. A teraz na jednu minútu kolega Griffin, vážený pán predseda. Nuša, trápenie menšín v Sýrii je skutočne hrozné, ale pred kým utekajú? Ja som bol v Sýrii minulé leto dva razy a napísal som lista sírskej vláde, vláde proti bombardovaniu, čo by uh, spôsobilo ešte viac obetí. Stretol som sa tam s uh, kresťanmi, moslimami a ostatnými inými utečencami a mnohí boli nútení odísť kvôli džihadistickým teroristom, ktorým EU tak pomáha. Ak sa vás skutočne zaujíma osud ľudí v Sýrii, treba trvať na tom, aby e, CIA a sionistickí podporovatelia vojen prestali podporovať džihadistov a treba voliť sankcie na Saudskú Arábiu a Katar, ktorí financujú problémy e, v e, Sýrii. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Griffin. A nasleduje kolega Šťastný na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Ja podporujem toto uznesenie a všetky snahy medzinárodného spoločenstva naliehavo nájsť riešenie na zlepšenie situácie v Sýrii. Zločiny páchajú obe strany tohto konfliktu. Milióny nevinných e, ľudí e, sú obeťami. 12 tisíc ľudí opúšťa Sýriu každý týždeň a už 2,6 presídlencov externých a e, 6 miliónov interných, tak táto humanitárna kríza stúpa na propriečku medzi najväčšími katastrofami humanitárnami modernej, moderného obdobia. Nuša etnické e, náboženské menšiny sú obeťami, ako napríklad kresťania. Chce nájsť demokratické a politické riešenie sírskych politikov s podporou medzinárodného spoločenstva a spravodlivosť sa musí postarať o vyniko na oboch stranách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Šťastný a nasleduje kolegyňa Senišin. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rozhodne odsudzujeme porušovanie medzinárodného práva ľudských práv v Sýrii a to sa týka jednak náboženských aj iných etnických eh, menšín a spoločenstiev. Je vidno, že ide o náboženský spor a preto je potrebné, aby sa pri vytváraní nového systému v Sýrii angažovali všetci občania, nezávisle od eh, vierovýznania. Čo je ale dôležité, je aj postavenie občianskej spoločnosti. Mali by sme byť veľmi rozhodní, pokiaľ ide o obhajobu práv žien a detí, aby nedochádzalo e, k ich sexuálnemu zneužívaniu. EÚ je povinná poskytnúť sírskému ľudu humanitárnu pomoc a opakujem výzvu, aby správa o situácii e, v Syrii bola predložená Medzinárodnému súdnemu tribunálu. Ďakujem a teraz postup eh, <clears throat> Catch opätovne dvojnásobok prihlásených eh, rečníkov v porovnaní s našu, eh, našim vyhradeným časom. Začneme kolegom Gržibom. Ďakujem akékoľvek úsilie, ktoré sme vyvinuli, aby sme zabránili situácii a násiliu v Syrii, tak vidíme, že výsledky nie sú žiadne. Rada bezpečnosti nemá jednotný názor. Dochádza tomu, že asi polovica obyvateľstva Sýrie bolo vysídlených 150 eh, tisíc smrteľných obetí, ľudia, ktorí zomreli nespravodlivo, demokratický svet ale vôbec nereaguje, dochádza k prenasledovaniu predovšetkým náboženských menšín a kresťanov, keď vyriešime tento, alebo ak chceme vyriešiť tento konflikt, musíme volať aj potom, aby tieto menšiny boli chránené, lebo keď už e, sa tento konflikt ukončí, tak už tieto menšiny de facto nebudú e, existovať. Aramejci, e, ktorí žijú týmto jazykom a žijú v určitých oblastiach, je ich niekoľko tisíc, ale ich situácia je dramatická. Je to 2,5 tisíc ľudí, ktorí ním hovorí. Eh, aramečina jazyk Krista, je našou morálnou povinnosťou pomôcť tejto menšine. Ďakujeme kolegu Gřibovi a teraz pán kolega Segedi. Eh, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Som veľmi smutný z toho, ako Európska únia rieši situáciu v Sýrii. EÚ si e, sama nie je verná svojim e, princípom. Nejde len o e, zastúpenie členských krajín. Treba chrániť ľudské práva. Viem, že situácia je veľmi zložitá, respektíve až dramatická. V Sýrii sú desiatky tisíc mŕtvych, množstvo konfliktov. Hezbollah ako teroristická organizácia každý deň spúšťa akcie svojich stúpencov, ďalej etnické a náboženské menšiny, ktoré sú v nebezpečenstve. A preto si želám, aby Európska únia sa viac usilovala. Európska únia by oveľa viac mala bojovať za ľudské práva. Už e, e po tomto volobnom období nebudem kandidovať, ale myslím a dúfam, že Európsky parlament bude sa vyjadrovať jednoznačnejšie. Ďakujeme a teraz e, má slovo pán kolega Sonik a ostatných prosím o pochopenie, že nie je času. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Za posledné mesiace sme svedkami nárastu islamistického extrémizmu. Množia sa prípady útokov na sírske menšiny. Dochádza často k sexuálnemu násiliu na ženách a deťoch a k represáliám proti duchovným a ľudskoprávnym aktivistom. Syria sa hlási k medzinárodnému humanitárnemu právu a preto ja vyzývam k tomu, aby sa zakročilo. Chcem tiež upozorniť na to, že dochádza k eskalácii konfliktu, narastá neustále počet obetí a ukazuje sa, že je len o vojnu politickú, ale aj etnickú a náboženskú. A to prináša utrpenie mnohých nevinných. Ďakujeme pánu Soníkovi. Tým pádom sme uzavreli Catch the Eye. A na záver ešte dávam slovo pánu komisárovi. Much, Ďakujem, vážení poslanci. Komisia víta naliehavé uznesenie k e, situácii Sýrie, osobitne, aby sme podporili najzraniteľnejšie komunity v tejto krajine Situácia v Sýrii je osobitne zložitá, násilná, prebieha občianská vojna bez vyhliadok na blízky koniec. Medzinárodné spoločenstvo veľmi jasne definovalo podmienky na e, obnovenie rozhovorov Ženeva 2, ale treba sa tiež pripravovať na e, ďalšie konsekvencie. Rada v minulý pondelok veľmi jasne vyjadra, že ak by došlo k voľbám znovu zvoleniu Asada, bola by to len paródia demokracie. E, súčasne tom, to lokálne povstanie e, proti Asadovi pritiahlo rôzne radikálne prúdenia, ktoré smerujú, ale aj proti tým najzraniteľnejším, ako sme to videli v jednotlivých prípadoch. Pani Ashtonová viackrát vyzvala bojujúce strany, aby opustili e, Sýriu a aby aj vonkajší podporovatelia stiahli svoju podporu. Dôležitá je tu vonkajšia podpora, ktorá polarizuje situáciu a vedie e, e, a komplikuje politické riešenie naďalej e, spolupracujeme so všetkými zainteresovanými, ale e, osud Sýrčanov je naďalej e, zložitý. Na všetkých frontoch sa snažíme pomáhať sírskému obyvateľstvu. EÚ je naozaj vodcom medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Tlačíme na medzinárodný prístup k situácii Bezpečnostná rada OSN a jej uznesenie 2139 chce podporiť situáciu utečencov, hlavne palestínčanov, spolu s pomocou a pod poskytnutím základných služieb pre obyvateľstvo. Naše kroky budeme ďalej smerovať tým najzraniteľnejším, vnútorne presídleným, ľuďom v obklúčených oblastiach, deťom, ženám, menšinám, kresťanom, ktorí, ako už bolo spomenuté, sú tými e, podstatnými cieľmi e, násilia. E, baronka Eštonová vyjadrila šok pri atentáte na otca van der Luchta, ktorý ako mnohí sa stal obeťou. Bol to odvážny muž, ktorý mnohým sírčanom pomáhal. Mnohí ďalší, podobne ako on, e, sú obeťami zlého zaobchádzania, osobitne zo strany extrémistov a Al-Kaídy. EÚ bude naďalej vyzývať e, k tomu, aby e, páchatelia zločinov proti ľudskosti a porušovatelia ľudských práv a útočníci na zraniteľné skupiny, aby sa z tohoto nedostali beztrestne. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. A na záver rozhovoru sme dostali 7 e, návrhov uznesení. Končím tento bod programu. Budeme hlasovať po ďalšom bode nášho programu. A posledný bod našeho programu ním je uznesenie k situácii v Severnej Kóreji. Ako vždy, najprv má slovo autor, menovite pán Bielan, na dve minúty. Ďakujem bardzo.